uzatváram diskusiu. Hlasovať sa bude zajtra, tak ako o všetkých ostatných správach o 12.30. A e, m, mm, budeme pokračovať v schodzi zajtra o 9. hodine a, e, a potom po obede o 15. až do 10. hodiny večer. E, zápisnica zo schôdze bude zverejnená na webovej stránke Európskeho parlamentu a pani predsedníčka, ďakuje aj tlmočníkom a týmto schôdzu prerušuje.